Ďalším bodom programu je správa pána Pabla Ariasa Echeveria. Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Jednotný digitálny trh je jednou z priorit, ktorú sme si stanovili počas tohto obdobia. Aby sme doplnili jednotný európsky trh, mohli by sme povedať, že toto volebné obdobie znamenalo digitálne prebudenie Európy. Za týchto 4,5 roka sme dosiahli, že digitálna oblasť sa v Európe rozšírila, pokiaľ ide o príležitosti, aby sme doplnili jednotný trh, aby sme sa dostali z hospodárskej krízy a aby sme naše firmy a naše hospodárstvo prispôsobili digitálnej ére, aby sme zvyšili našu konkurencieschopnosť, ktorá za posledné roky dosť zaostávala v porovnaní s našimi hlavnými konkurentmi. Príležitosťou na aktiváciu pracovného trhu a tiež príležitosťou, aby sme mladých ľudí, našich mladých ľudí začlenili do európskeho pracovného trhu v tomto volebnom období sme rozvinuli viaceré iniciatívy, ktoré sú pokrokom ku konsolidácii skutočného jednotného digitálneho trhu v Európe. Pre e, výbor pre ochranu spotrebiteľov tento trh, e, to, aby sa stal skutočnosťou, bolo našou prioritou. Preto schválenie správy, ako je na doplnenie elektronického trhu, tak ako to bolo schválené v roku 2010, alebo v 2012 stanovili cestovnú mapu pre jeho skutočnú realizáciu. Takýmto spôsobom sa doplní digitálny trh. Aj v posledný krok bol júl minulého roku. Špecifická správa e, výboru e, INTA, tak sme urobili e, mesačné správy od januára 2011 a závery boli aj podstatou správy. Všetko, čo sme doteraz urobili, tak e, e, dokončíme alebo kulminujeme našu prácu tou dnešnou správou. Tieto online služby e, na zasielanie balíkov, mať takýto jednotný trh na doručovanie balíkov, nie je to rozhodujúce, aby sme ho mali. A je to jeden z pilierov, na ktorom musí byť položená, založená dôvera tak spotrebiteľov, ako aj firiem. Potrebujeme také doručovacie služby na európskej úrovni, ktoré umožnia spotrebiteľom a firmám, hlavne MSP, ktoré obchodujú na internete, aby ich výrobky, či už sú nakupované alebo predávané, aby prišli do svojho cieľa rýchlo, bezpečne a za priateľné ceny. V správe žiadame určité zásadné opatrenia, ktoré sú potrebné v sektore, aby sa vylepšila súčasná situácia. Ďakujem za dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami, za ich obrovskú vôľu dosiahnuť kompromisy v rôznych aspektoch. Preto sa táto správa aj jednomyselne e, v kompetentnom výbore schválila. Záverom, cesta, ktorú sme prešli počas tohto volebného obdobia, tu nekončí. Ešte v mnohých oblastiach bude potrebné ísť ďalej a je tu ešte veľa výzev. Budúca Európska komisia aj Európsky parlament budú musieť prebrať štafetu a doniesť ju do cieľa na dokončenie digitálneho trhu. Je to sen, ktorý chceme všetci, aby sa splnil a moje e, posledné slova by som ukončil slovami, ktoré som už viackrát povedal, to, že aj e, teda vyriešenie krízy má digitálny charakter či formát. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. V Catch aj e, pani Esaja. Päämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei saada täydellisesti käyttöön ellei voida varmistaa Samozrejme, že e, takýto spoločný trh nemôžeme zrealizovať, pokiaľ skutočne nezabezpečíme, že aj logistické služby e, budú patričným spôsobom fungovať. Pre malé a stredne veľké podniky je mimoriadne dôležité, aby tieto distribučné služby dobre fungovali a aby táto maloobchodná politika skutočne e, bola funkčnou. V našom výbore sme na k tomuto vypracovali stanovisko a sme e, si vedomi toho, že táto oblasť, ktorá sa rozvíja veľmi rýchlo, môže povzbudzovať isté podniky k tomu, aby e, začali pracovať trošku iným spôsobom, modernejším spôsobom. Teraz sú už spoločné normy, ktoré existujú, pokiaľ ide o stanovovanie cien a v mnohých oblastiach vlastne existujú isté stratégie, e, ktoré sa používajú na oceňovanie a Samozrejme, že veľké firmy môžu spôsobiť aj to, že e, ich e, konkurenti budú jednoducho vytlačení z trhu. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďalšou rečničkou je pani Tykau. Ďakujem. Dodávanie tovaru nakúpeného online e, bolo zadefinované ako jednou z prioritou, ako jednou prioritou na dokončenie digitálneho trhu ale 57% maloobchodníkov, ktorí predávajú, hovoria, že majú e, problémy s takýmto predajom a sú tiež aj problémy, pokiaľ ide o cezhraničné obchodovanie. Aby sme zvýšili dôveru v takéto doručovanie balíkov, tak potrebujeme vyššiu transparentnosť, zvýšiť e, podmienky bezpečnosti dodávania a postupy, ak tovar sa zničí, stratí alebo je doručený s oneskorením. Podporujem vylepšenie geografického pokrytia pre doručovanie balíkov vo vidieckých oblastiach. Treba zvyšiť aj právnu istotu. Grazie, la parola. Ďakujem. A teraz pán komisár Andor. <clears throat> <clears throat> Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážení členovia eh, parlamentu. Eh, v mene môjho kolegu Michela Barnier eh, by som sa predovšetkým chcela poďakovať spravodajcovi Pavlovi Arias Echeveriovi a takisto výboru, ktorý sa zaoberal rozvojom spoločného digitálneho trhu v Európe. Pred e, štyrmi rokmi sme vlastne prijali práve smernicu o tzv. e-obchode. E, išlo o to, aby sme sa prispôsobili patričným e, možnostiam a veciam, ktoré fungujú. 16 rôznych vecí sme prijali, napríklad organizácia elektronických platieb, neutralita na nete a tak ďalej. Jedna ďalšia iniciatíva e, sa práve týkala doručovania balíkov. E, Táto činnosť má priamy dopad na náš každodenný život, ako na život spotrebiteľov, respektíve na život podnikateľov. Toto doručovanie je kriticky dôležité, pretože je kľúčovým prvkom, e, ktorý vlastne buduje na dôvere medzi predávajúcim a kupujúcim ale približne 45 e, e, spotrebiteľov e, tvrdí, že pokiaľ ide o cezhraničné transakcie, že sa obávajú toho, že či takéto dodávky skutočne prídu. Toto je kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o ich podnikanie a viac ako 50 tvrdí, že práve takéto doručovanie cezhraničné je vlastne istou prekažkou v ich obchode. Pokiaľ ide o e-obchod, musíme skutočne e, sa ubezpečiť, že táto štruktúra bude fungovať čo najlepšie. Preto potrebujeme taký systém doručovania, ktorý bude vyhovovať očakávaniam tak eh, spotrebiteľov, ako aj malých a stredne veľkých podnikov. Bude to musieť byť doručovanie, ktoré naozaj uľahčuje každodenný život, ktorý skutočne vlastne vytvorí eh, veľkú dôveru eh, medzi tými, ktorí sú zapojení do tohto elektronického obchodu. Samozrejme, že si musíme uvedomiť množstvo vecí a po verejných konzultáciách ktoré boli uzavreté v roku 2012, sme e, si uvedomili mnohé veci. Potom komisia vypracovala cestnú mapu do roku dve, v roku 2013. E, táto cestná mapa e, popísala ďalšie výzvy a problémy, ktoré im čelia tak maloobchodníci, ako aj spotrebitelia. Prirodzene, že ide vlastne aj o operátorov, o, o maloobchodných o, malo obchod a spotrebiteľov. Toto sú veci, ktoré sa sústreďujú na tri e, hlavné ciele. Transparentnosť a informovanosť všetkých e, hráčov, e, ktoré, ktorí sa zapájajú do, takejto, do, do takéhoto reťazca. A samozrejme nám ide aj o to, aby hlavne cezhraničné takéto doručovanie bolo cenovo prístupné a takisto zabezpečiť pre e, spotrebiteľov, aby v prípade, ak e, táto dodávka nedopadne dobre, e, bol tento tovar nahradený. Samozrejme, že sa mnohí operátori, ako aj spotrebitelia zapojili do veľmi produktívnej diskusie. Tento priemysel naozaj je na veľmi vysokej úrovni. Do naozaj očakávame e, dobré výsledky v priebehu krátkeho času sú, a sme si presvedčení, že ešte sú potrebné ďalšie akčné kroky, ktoré my budeme pomáhať malým a stredne veľkým podnikom a takisto v podstate e, budeme e, podporovať doručovanie takýchto zásielok aj v tých odláhlejších regiónoch. Diskusia by mala pokračovať aj medzi sociálnymi partnermi, mali by sme zabezpečiť naozaj spolahlivé a zodpovedné podmienky, e, pokiaľ ide o doručovanie takéhoto tovaru. A e, toto sú veci, ktoré sa budú týkať všetkých aktérov. Spolu s parlamentom budeme veľmi úzko spolupracovať a sledovať, aký bude vývoj v tomto odvetvi v priebehu ďalších 18 mesiacov a potom prípadne určíme, že či sú potrebné ďalšie akčné kroky. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Uzatváram rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Posledný bod na dnešnom programe je správa pani Norike Nikolaj, migrantky bezplatných dokumentov v Európskej únii. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty.